správa pána Lightfrida. Mám tu dve žiadosti o slovo, najprv pani Zjufrida. Dúfam, že je tu medzi nami. Pani Zjufrida, pani Zjufrida minúta. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Hlasovala som za toto odporúčanie, pretože treba pre bezpečnosť všetky je potrebné, aby kamiony, autobusy, ktoré cirkulujú v EÚ, rešpektovali určité normy, pokiaľ ide o hmotnosť, výšku, dĺžku, aj šírku vozidla. Bezpečnosť je dôležitá. A keď sa udelujú výnimky, tak výrobky, výrobci musia brať do úvahy tieto kritéria pri dizajne svojich nových vozidiel. Je tiež potrebné, aby vodič mal lepšie vizuálne pole, aby mal lepší výhľad, aby sa používali tiež technológie na zníženie emisí CO2. Dopravcovia poskytujú základnú službu, ktorá je potrebná pre voľný pohyb tovaru, čo je jeden zo symbolov EÚ. Musíme zachrániť túto kategóriu, ale musíme vylepšiť ich pracovné podmienky a treba zvýšiť ich bezpečnosť a teda aj tú našu. Ďakujem. Napriek zložitým podmienkám poprosím všetkých kolegov, ktorí opúšťajú sálu, aby ju opustili potichu. Poprosím vás naozaj, potichu opustite sálu. Ale pán Kelly tu nie je. Pán Kelly, nech sa páči na jednu minútu. Eh, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Ja som veľmi rád hlasoval za túto správu. No a skutočne som hlasoval v súlade s našou skupinou, pretože všetci sme boli za tento návrh. Je to veľmi dôležité a dnes ráno sa o tom dlho a zaujímavo diskutovalo. Je mimoriadne dôležité, aby sme mali bezpečné cesty pre všetkých účastníkov cestnej premávky. No a to sa v tejto správe aj spomína. Rovnako musíme tiež sa zaoberať tým, ako e, znižiť rizika a objem dopravy, pretože ten objem na našich cestách je obrovský a dopad, ktorý to má na životné prostredie, e, to je vec, ktorou sa treba zaoberať a hlavne zohľadom na ťažké vozidlá, e, kamióny a nákladné vozidla, ktoré používajú cesty a myslím, že toto je správny základ a východisko pre pokračovanie v ďalšej činnosti. Ďakujem. Ideme vysvetľovať správu pána Lamasura, Európske dlhodobé investičné fondy. Znovu pani e, Gufrida, jedna minúta. V tomto momente vážnej ekonomickej krízy, kde sa zdá, je čím ďalej, tým ťažšie sa z nej dostať naliehavou Prioritou pre EÚ je vytvorenie pracovných miest. Dlhodobé investície by mohli dosiahnuť tento cieľ, ak by sa financovali e, materiále, aktivita, infraštruktúry, služby, vývoj, výskum. To sú rozhodné sektory pre ekonomický rast. Tieto dlhodobé investície sú kľúčovým nástrojom pre inteligentný rast, aby sa zabránilo budúcim novým krízam. A druhý dôležitý bod, tieto investičné dlhodobé fondy by mali byť základným tokom financie pre všetkých tých, ktorí potrebujú dlhodobé perspektívy a myslím na komuny a MSP. Ak tento systém bude správne fungovať, nesmieme ale zabúdať aj na fiskálny aspekt. EÚ by všetkým členským štátom mala ukázať cestu daňových úľav, hlavne pre tých, ktorí chcú dlhodobo investovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pani Maletič, jedna minúta gospođo predsjednice europi sú štruktúrne reformy. ďakujem pani predsedajúca štrukturálne reformy sú potrebné pre európu aj pre investície aj pre súkromné investície na posilnenie inovácií a konkurencieschopnosti eú. komisia s členskými štátmi sa snaží rôznym spôsobom podporiť investície, stimulovať a zvyšiť úroveň investícií do projektov, EU projekty, štrukturálne fondy a dlhodobé investičné fondy, ktoré sme práve schválili, sú táto cesta. Máme tu celé spektrum potrebných nástrojov pre ekonomický rast do budúcnosti v EÚ. Vďaka týmto dlhodobým investičným fondom budeme môcť E, usmerniť nové súkromné investície, ale aj prostriedky prichádzajúce od sporiteľov v prospech výskumu, vývoja, energetiky, výchovy, vzdelávania, dopravy MSP budú môcť tiež mať dodatočné financovanie. Pán Marias, jedna minúta. Καταψήφισα την έκθεση διότι η συγκεκριμένη έκθεση συντηρεί Vážený pán predseda, ja som hlasoval proti tejto správe, pretože udržiava to štruktúru a postupy, ktoré viedli neudržateľnému hospodárstvu. Už miliardy eur sa investovali do bank. Vidíme, že v Európskej únii rastie nezamestnanosť, pretože tieto peniaze banky nedostali na podporu reálneho hospodárstva a so všetkým tie miliardy, ktoré dostali programové krajiny, hospodárstvo a dlhy týchto krajín sa zhoršili. Narastla nezamestnanosť, hlavne a konkrétne v Grécku. Potrebujeme zaistiť, že dva druhy bank, investičné banky, potrebujeme nový legislatívny akt, aby sa to oddelilo. Ďakujem pekne. Pán Kelly, na jednu minútu. Opätovne ďakujem, pani predsedníčka. Ja som veľmi rád podporil e, túto správu a uskutočnila sa veľmi zaujímavá debata o týchto otázkach dnes do obeda. E, spravodajca Lamasúr odviedol vynikajúcu prácu. No a ak máme nájsť východisko z recesie, musíme investovať hlavne do miest, ktoré to potrebujú najviac. Myslím tým konkrétne základnú infraštruktúru pre verejnú dopravu a energetiku, ako som už povedal v minulosti. A rovnako, ako bolo povedané dnes do obeda, naše banky opätovne fungujú a pracujú. 70% ľudí, ktorí žiadajú o úver, ho aj dostane. A ak budeme pokračovať takýmito investíciami, tak sa nám podarí nájsť východisko z recesie a Európa bude opäť rásť. Ďakujem, pán Palčák. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som zaželal úspech. Ide tu o balíček dlhodobých investícií. Sú veľmi dôležité práve preto, že Európa potrebuje nový konkurenčne udržateľný rast inovácie. Tiež musí realizovať svoju politiku súdržnosti. Je treba povedať, že ekonomika je podmienená cyklickým vývojom. Po dobách rastu prípadajú, prichádzajú doby prepadu a ja si myslím, že tieto fondy pripravia EÚ na tie turbulentné obdobia, ktorým by sme prešli aj v uplynulej dekáde. Oceňujem schválenie týchto fondov dlhodobých investícií s tým, až o niekoľko rokov budeme môcť hodnotiť, aký bol tento okamih pre Európu, pre regióny, podnikateľov, občanov bol dôležitý a som rád, že bola pritom aj česká ministerka pre regionálny rozvoj, ktorá tu dnes bola na moje pozvanie. A teraz ideme vysvetľovať správu pána Tarabelu. Ďalší rečník, pani Šojdrová. Vážená pani predsedajúci, e, ja som... Ne... Ďakujem pani predsednička. Ja som nehlasovala za záverečné uznesenie k správe poslanca Tarabelu o rovnosti mužov a žien a chcem vysvetliť prečo. Myslím, že sme premárnili šancu, aby Európsky parlament vyslal jasný signál o tom, ako si predstavuje podporu žien, zlepšenia postavenie žien v socioekonomickej oblasti, zlepšenie ich zastúpenia v politických orgánoch. Bohužiaľ, uznesenie Európskeho parlamentu obsahuje uznesenia, respektíve časť doporúčení, ktoré sa týkajú podpory potratov. Potraty sa podľa tohto ustanovenia stávajú v podstate súčasťou antikoncepcie parlament inými slovami zasiahol do ochrany nenarodeného života a to je pre mňa nepriateľné porušenie princípov. Na druhej strane parlament tiež porušil právo subsidiarity, pretože toto sú otázky, ktoré sú vyhradené európskym štátom. Ďakujem, slovo dostáva pán Pospíšil. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som podporil túto správu o rovnosti žien a mužov. Myslím, že to je dôležitá politická téma. Ak, sa Európsky, ak je Európsky parlament vníma ako ochranca ľudských práv, tak rovnosť oboch pohlaví jednoducho k tejto téme patrí. Najviac sa hovorilo o článku 45, to znamená o právo, práve ženy rozhodovať o svojom sexuálnom a reprodukčnom zdraví a tiež o možnosti umelého prerušenia tehotenstva. Ja som podporoval článok najskôr EKR, ktorý konštatoval, že toto sú témy, ktoré podľa princípu subsidiarity by mali byť upravované, alebo tie témy by mali byť upravené národným právom. Tento článok neprešiel, ale ja som hlasoval za to, aby článok 45 ostal v celej deklarácii, pretože si myslím, že právo žien na sexuálne reprodukčné zdravie je veľmi dôležité a rovnako aj téma antikoncepcie, téma potratov je téma veľmi citlivá a treba ho upraviť v národnom práve a stanoviť jasné pravidlá, kedy je možné ho použiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Giuffrida. Grazie. Io Ďakujem. Chcela som poďakovať. Ja som hlasovala za e, kolegu Tarabolu a za túto bohatú správu preto, lebo je tam veľa bodov, e, kde sa poukazuje na odstránenie prekážok pre skutočnú rovnosť medzi mužmi a ženami, kde je skutočný život, rodičovská dovolenka, rozdiely e, v dôchodku, v platoch a tak ďalej. Máme nedostatok e, asistencie a pomoci pre celú kategóriu žien, ktoré sa starajú o svojich rodinných príslušníkov, nie sú e, služby pre deti, škôlky, zdravotnícke služby. Ak chceme naozaj urobiť niečo pre ženy, tak musíme viacej investovať do blahobytu, do zdravotníctva, to všetko, čo má na starosti štát. A to ide v prospech všetkých, nie, nie len žien. Nemôžeme myslieť len na flexibilitu a, a škrty, pretože najprv a dôležité sú najprv osoby a ich práva, aby títo mohli rozvíjať svoje profesie bez obmedzení. Ďakujem za pozornosť. Pani Linár tu nie je, takže pán Luke. Ich Ďakujem pekne, ja som hlasoval proti tejto správe, pretože si myslím, že je nepripustné vnímať a právo na potrat pre ženu vnímať ako základné ľudské právo. Základné ľudské práva sú, je právo na život a toto právo majú aj ešte nenarodené deti no a sú konfliktné konfliktné situácie, kedy ženy musia rozhodnúť eh, v rámci svojho, podľa svojho svedomia, ale dať to paušovanie do zákona je proti ľudským právam a je to nepriateľné ako rozhodnutie Európskeho parlamentu. Ja pokladám za nepripustné, eh, že pod, aby sa pod rúškom eh, ľudských práv porušoval ľudské právo a preto som hlasoval proti tejto správe. Ďakujem. Ďakujem a slovo dostáva pani Morvaj na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. U nás v Maďarsku je veľmi veľa unavených žien, ktoré eh, tak eh, fyzicky ako aj psychicky sú zrujnované. Je nepredstaviteľné, akú záťaž nesú, nesú, nesú záťaž výchovy eh, detí, chorôb rodičov, a starajú sa o domácnosť. Popri tom však musia ešte vykonávať aj pracovnú činnosť, dokazujú, že sú síce ženy, ale aj plnohodnotné zamestnankyne a pracujú za nižšiu mzdu ako muži. Každú časť tohto dokumentu som podporila. Podporila, pretože to vedie k zlepšeniu tragickej situácie ale celé uznesenie som nemohla podporiť, pretože hovorí, že, hovorí, že, nám, no, že majú právo na potrat, ale nie je to nie je to predkázanie náročnej situácie. Ja slovo pani Žentil na jednu minútu. Pani predsedajúca, oceňujem prístup správy pána Tarabelu Ide tu ale o veľmi ideologický prístup v rozprave. Úroveň občianstva sa meria úrovňou prístupu k právam a teda právam tých najzraniteľnejších, teda žien. A tieto diskusie by mal, nemali mať politický profil a mali by sme upustiť od všetkých fundamentalizmov. Mali by sme podporiť naše e, politiky podpory práv, uznajme ich právo žiť sexualitu bez predsudkov, keď musia e, sa rozhodnúť e, prerušiť tehotenstvo, aby mali právo oslobodiť ženy, znamená tiež vytvoriť podmienky na to, aby sme zhodnotili tento významný kapitál, ktorý tieto ženy prenašajú. Rečnícka je prerušovaná, nepočujeme ju. Ďakujeme za pozornosť. Pán Zdechovský. Vážená pani, Vážená pani predsednička, dámy a páni, nemohol som podporiť túto správu, aj keď mala byť do určitej miery pokroková. Jej pokrokovosť ide ale proti zásade subsidiarity podľa môjho názoru existujú veci, ktoré by mali zostať eh, v kompetencií členských štátov a medzi ne patrí sexuálne a reprodukčné právo. Ako som už niekoľkokrát povedal, a chcem to znovu zopakovať, aj Európska únia a jej legislatíva má svoje hranice. A prosím, nezabúdajme na to. Ďakujem, pán Morgano, na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Hodnoty, ktoré sú mi blízke a preto som sa zdržal hlasovania v prípade textu pána Tarabelu. Hoci je tam veľa pozitívnych bodov, ktoré podporujem, je tam uh, akési silenie, keď sa hovorí o tzv. práve na potrat na európskej úrovni. A pritom uh, nesmieme zabúdať na tú tragédiu, čo znamená eventuálne prerušenie tehotenstva. Stačilo by pritom, keby sa rešpektoval princíp subsidiority pre tieto pre túto problematiku, pokiaľ ide o sexuálne a reprodukčné zdravie. To je všetko v kompetencii členských štátov. Bez tohto silenia by sme všetci tu oceňovali len čisto pozitívne aspekty tohto uznesenia. Opakujem, z týchto dôvodov som sa zdržal hlasovania pri tomto uznesení. Ďakujem pani Fiorenca. Ďakujem pani predsedajúca. Myslím, že to dnešné hlasovanie bolo dôležité v prospech uznesenia Tarabela, ktoré čiastočne poukazuje na to, ako sa zle postavil Európsky parlament k správe Estrela. Témou dnes nie je to, že byť centrom našej diskusie európskeho projektu je sebaúčenie žien a sloboda žien. Tarabelov text prispieva podľa mňa to, aby sme lepšie pochopili, ako moja generácia žien vie, že politika škrtov je e, obrovským atakom naše, nášho práva na seba určenie a aby sme mali možnosť sa slobodne rozhodnúť a seba učiť. Preto je e, dôležité hovoriť o platoch žien, o ich ťažkej situácii, o Európskom observatóriu proti gendrovom násilí. Rečnička je znovu prerušená. Monsieur Chogor. Pán Chogor, na jednu minútu. Ďakujem pekne. Minulú nedelu bolo MDŽ, čo však nie je dostatočné na eh, dosiahnutie eh, rovnosti. Eh, jeden z najhorších cieľov je obchodovanie, alebo teda najhorších faktorov je obchodovanie s ľudskými bytostiami. Ja vítam dôraz tejto práce, dôraz tejto správy na vytváranie pracovných miest pre ženy a posilnenie žien proti nezamestnanosti Avšak eh, kvalita pracovných miest eh, musí byť tiež zohľadnená na zaručenie štruktúrálneho riešenia. Ďalšia otázka, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá, čo bolo uznané v tejto správe, je pre, prepojená so službami o deti a výchovu detí, eh, ktorá bola formulovaná na Európskej rade v roku 2002 v Barcelone. Stále to nedostatočne v niektorých krajinách vrátane. To je moje ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo zdá pán Džambacký. Vážení kolegovia, nepodporil som túto správu, pretože sa obávam, že vonkajšie faktory sa budú pliesť do súkromného osobného života ľudí. Ja a moja politická skupina si myslíme, že rodinné vzťahy musia byť konvičné, konvenčné, tradičné, nemali by sa meniť. V mojej krajine, v Bulharsku, rodina znamená e, partnerstvo muža a ženy a som proti akémukoľvek vonkajšiemu zasahovaniu komisie či iných inštitúcií, aby sa nemýšali do rodinných vzťahov. Každý má právo, každá bytosť môže prijať svoje vlastné rozhodnutia ohľadom svojej rodiny a zdravia. Problémy rodiny vzťahov mužov a žien musia vychádzať z tradícií, tak ako to platí storočia. Pán Kelly? Eh, Vážená pani predsednička, ja som za rovnosť medzi mužmi a ženami a čím skôr, tým lepšie. Ale súčasne je veľká škoda, že v tejto, v tomto uznesení boli odporúčania, ako spomenuli ostatní, e, ktoré sa týkali toho, aby potraty boli prístupné v celej Európe. A preto som proti tomuto uzneseniu, proti e, koncepcii potratov v Európe. Toto je vec, e, ktoré musia rozhodnúť individuálne štáty. A skutočne týka sa to žien a nie mužov. A keď sme o tejto téme hovorili, keď o tom budeme hovoriť znova, myslím, že sa budeme musieť sústrediť na skutočnú otázku rovnosti mužov a žien. A čím skôr sa to stane, tým lepšie to bude pre všetkých. Ďakujem pekne a na záver pani Petir. Hlasovala som proti e, tejto správe pretože nie sú tu základné princípy, ktoré podporujem. Áno, sú tu e, otázky rovnosti, ale obsah nezodpoveda titulu a som znepokojená, že peniaze našich daňových poplatníkov miňame na takéto správy, hoci vieme, že tieto správy sú v protirečení so základnými hodnotami EÚ, ako je princíp subsidiarity tým, že sme podporili túto správu, alebo tí, ktorí podporili, podkopávajú hodnoty EÚ a prinášajú právnu neistotu. Som znepokojená, keď konštatujeme, že e, nevidíme vidíme skutočné problémy, ktoré sú pôvodom e, alebo príčinami diskriminácie. Tieto správy, ktoré majú podporovať rovnosť medzi mužmi a ženami, sa zmenili na správu, ktoré robia reklamu potrotu je to úder pod pás rovnosti demokracii. Nous passons aux explications. Ideme vysvetliť hlasovanie. Ideme vysvetliť hlasovanie prvé pána Messerschmitta, pani Gifreda. Hlasovala som za, pretože hospodárska súťaž a konkurencia schopná je jeden z receptov, ako sa dostať z krízy. To priniesie úspech pre EÚ a teda aj blahobyt občanom. V budúcich rokoch e, sa bude hrať dôležitá a e, e, dôležité veci, aby sme vyhrali v digitálnom trhu, v doprave, v priemysle a tak ďalej. Musíme venovať pozornosť veľkým príležitostiam, ktorý dáva digitálny jednotný trh a všetky problematiky, ktoré s tým súvisia a majú priamy dopad na život občanov Politika hospodárskej súťaže nemá byť jediným princípom pri riadení trhu a plne súhlasím so spravodajcom, keď hovorí, že je potrebné koordinácia iniciatív hospodárska súťaž, ale treba k tomu pridať aj zamestnanosť a ekonomický rast. Ďakujem. Pani Borzon gospoo no, kao jedno od najvanijih generatora gospodarskog rasta u europskoj uniji. meutim ono jo ni izdaleka nije. je e, tvorieb pokroku. spotrebiteľov sa sťažuje, že nemôžu nakupovať e, cez internet e, cezhranične. Elektronický cezhraničný obchod predstavuje len 40 Servery jednoducho neumožňujú prekročiť hranice. Ak nakupujem niečo, ak si kupujem e, nejakú e, e, elektronickú rezerváciu, som zablokovaný. To sú zážitky mnohých občanov. Naši obchodníci sú zaplavení požiadavkami kde e, možno hovoriť o nelegálnej konkurencii, e, diskriminácii medzi e, dôležitými aktérmi. Ďakujeme ďalší rečník. Pán Marias, ďakujem. Mali sme k hospodárskej súťaži viacero vypočutí a stretnutia no a treba vytvoriť ekonomický rast v tomto období učahovania opaskovala, aby hospodárska súťaž fungovala. Treba bojovať proti sociálnemu dumpingu, ktorý podkopáva práva um, pracujúcich a treba tiež odsúdiť, odsúdiť praktiky fiskálneho dumpingu tak ako ju robí Junckerová politika LuxLeaks. Musíme byť veľmi pozorní k takýmto únikom, aby sme nevytvárali oligopolistické podmienky so zvyšovaním cien. A tiež je dôležité rešpektovať princíp subsidiarity, bojovať proti nekalej hospodárskej súťaže a zvyšovať kompetencie EP a keďže všetky tieto myšlienky nie sú v tejto správe, hlasoval som proti. A teraz pani Maletič na jednu minútu. Zachváľujem. Slobodno tržišno natiecanie. Ďakujem pekne. Voľná konkurencia na trhu je to jeden z základných pilierov, na ktorých stojí Európska únia. Napriek tomu e, rozdiely medzi jednotlivými legislatívnymi členskými krajinami vedú ku fragmentácii spoločného trhu a veľmi často tiež Eh, ohrozujú eh, konkurenciu a vlastne vznikajú monopoly. Každoročne je to až 120 až 300 miliard eur, 3 HDP Európskej únie. Eh, nevieme teda, ale musíme si klásť otázku, či hospodárska súťaž je dostatočne chránená a či sú prostriedky niekedy nie sú nekalé rôzne prístupy, ktoré zastupujú členské krajiny pri pridelovaní menovite e, dotácií a e, znižovaní e, daňových základov. Je dôležité, aby sa tu odstránili prekážky, naopak, aby to bolo skôr povzbudenie obchodovať na spoločnom trhu. Ďakujeme a teraz má slovo pani Tomašič. Ďakujem. Ďakujem. Podporila som správu kolegu Messerschmitta Podi a zdieľam jeho názor. Väčšia, väčšie, väčšia podpora hospodárskej súťaže na trhu vytvára lepšie podmienky pre ekonomický rast, zamestnanosť, investície a konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva. rada by som zdôraznila, že niektoré európske trhy boli liberalizované len na papieri a predovšetkým to, a to prináša negatívne dôsledky. Verejné firmy, bývalé monopoly majú dominantnú pozíciu na trhu, praktizujú dumping a tak eh, ničia eh, privárnu, privátnu súkromnú hospodárskú súťaž a konkurenciu, takže to nás dovedlo do absurdnej situácie. Daňoví poplatníci akože majú služby za nižšie ceny, ale tým že majú zvyšo, musia zvyšovať sociálne e, e, poplatky a príspevky, no ale my chcem, ak chceme jednotný európsky trh, tak musíme zabezpečiť rovnaké pravidlá pre všetky. Pán Sány. Ďakujem, pani predsedajúca. Ako sociálny demokrat a tieňový spravodajca som hlasoval za túto správu. Teší ma veľmi, že prostredníctvom správy máme ďalší krok, alebo urobili sme ďalší krok e, smerom k ochrane pracovných miest a ochrane e, alebo posilneniu e, verejných složiek. Ja ani moja skupina nemôžeme však podporiť to, že skupina ALDE je za privatizáciu napríklad v oblasti dopravy. 85. E, bod správy jednoducho nemožno e, dobre interpretovať. Preto sme túto správu, napriek, e, ale napriek tomu sme správu podporili. Teraz vysvetlenie k správe, výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2013. Správa pani Videgajna. Nech sa páči, prvá rečnička. Prezidenta, he votado en Pani López Bermecha, ja som hlasovala proti správe ECB, pretože si nemyslím, že jej pôsobenie e, si zaslúži obhajobu a demokratickú legitimáciu tohto parlamentu. Misiou ECB by malo byť podporovať členské štáty pri oživení hospodárstva, podporovať na trhoch emisie štátnych dlhopisov a stabilitu vkladov e, sporiteľov. Ale namiesto toho pán Draghi podporuje nové finančné bubliny a zatvára kohútik úverom tým štátom, kde vlády bojujú za sociálne práva väčšiny pracujúcich. Je to diskretnejšia metóda ako listy pána Trišeta, kde žiadal škrty a tvrdé pracovné reformy, ale nie je o to menej brutálny a svojim väčšinovým hlasovaním veľké politické strany a skupiny ukazujú, že, nie sú, že sú bližšie k financiám a nie k solidarite európskeho národa. Ideme ďalej. Pani Gifrida. Táto správa jasne ukazuje to, ako ECB pôsobí tieto roky Oceňujeme opatrenia nekonvenčnej menovej politiky, Okrem stability cien, ktorá by mala byť prioritou ECB, by mali byť cieľe ako ekonomický rast a zamestnanosť, ale to nepostačuje. Tiež opatrenia ekonomickej politiky treba posilniť štruktúralne reformy pre investície. Podľa mňa je pozitívny signál publikácia e, zápisníc správnej rady keď sa občania pozerajú nedôverčivo na európske inštitúcie a preto bolo potrebné vyslať jasný signál transparentnosti. Ďakujem. E, pani Samurtundu a tu nie takže pán Marias. Ďakujem, hlasoval som proti e, tejto správe, pretože vlastne oslavuje skutočnosť, že Európska centrálna a banka sa vlastne stáva štátom v štáte. V prípade Grécka menovite, kde Mario e, Draghi porušil zmluvy a e, vnútil nám politiku e, e- centrálnej banky. Ďakujeme vám naozaj za veľkú podporu pozbudňujúcich návrhov, ktoré som predložil, pretože tu parlament vyzýva k ukončeniu konfliktu záujmu k spôsobu, ako funguje Európska centrálna banka tým spôsobom, že ona nemôže byť členom trojky a súčasne byť nezávislým e, arbitrom, pokiaľ ide o otázky centrálnej banky. My sme trojku vyhnali z našej krajiny a to je posolstvo, ktoré e, vlastne poslali vo volebný deň voliči. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja som hlasoval za všetky tieto návrhy spoločne so svojou skupinou a musel tam, som tak učiniť, pretože som to bol e, vtedy, keď prezident Draghi e, tento návrh prezentoval. Myslím si, že naše hlasovanie posilní e, všetky tie body, ktoré odzneli v tejto rozprave. Musím teda pochváliť ho za jeho prácu. Vítam všetky e, slova, ktoré tu odzneli, ale takisto musím povedať, že dnes e, je tu vlastne naozaj závod, e, závod o čas. Hovorím metaforicky, ako by to bol závodný kôň dúfam, že peniaze, ktoré som vsadil na tohto koňa e, sú dobre investované a verím teda pána Dragieho. Ďakujem slovo má pán Polčák. Ďakujem i ja, prajem svojemu kolegovi, aby mu vyšla investícia, ale pokiaľ ide o túto správu, ktorá hovorí o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2013. Tu by som chcel e, i e, vystúpenie využiť na to, aby som podporil kroky Európskej centrálnej banky Vydáva sa pomerne odvážnym smerom k snahe eliminovať obrovské riziká, ktoré prináša deflačný vývoj, ktorý sa môže naozaj dostať až do špirály, ktorá by Európsku úniu a moje monetárnu politiku bola veľmi zložitá. hoci ide o napumpovanie veľkého množstva peňazí do európskej ekonomiky, myslím si, že tento druh e, deflačného ohrozenia je natoľko vážny, že tieto kroky Európskej centrálnej banky si zaslúžia podporu všetkých tých, ktorí to myslia s Európskou úniou naozaj vážne. Ďakujeme a týmto uzatváram zoznam rečníkov v zmysle článku 3 odsek 3 e, výboru Jury z 9. marca 2000.